Príjemné popoludne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za meškanie. E, prišiel skrátka taký okamih, v rámci ktorého e, kapacita v dverí, e, alebo teda vlastne spracovávania vstupujúcich ľudí bola vyššia, ako dokázalo zvládnuť systém. Takže dovolte mi prejsť teraz k správe o vzťahu s ASEANom. Myslím si, že kolegovia tu majú aj tlmočenie. Dovolte mi medzi nami privítať delegáciu. Je mať vaše tlmočenie na kanáli číslo 2. Angličtina je na kanáli číslo 2. Takže ako som už hovorila, mám tú poctu môcť privítať tú eh, delegáciu eh, parlamentného výboru, eh, teda výboru pre ľudské práva parlamentného zhromaždenia ASEANu takže navštevujú Brusel práve počas tohoto týždňa. Stretli sa s našimi kolegami e, z výboru pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné záležitosti a dnes sa stretli takisto aj s pánom Lambriminisom. Ako určite viete, e, kolegovia, je to Združenie štátov juhovýchodnej Ázie. Bolo to združenie vyformované po e, vietnamskej vojne z dôvodu medzinárodnej spolupráce a ochrany a spoločnej bezpečnosti. Takže zároveň má toto združenie za ambíciu podporovať a rozširovať ekonomickú spoluprácu. Je to medzivládna organizácia so silnou doktrínou neinterferencie do vnútorných záležitostí, rešpektovania suverenity a nezávislosti každého členského štátu. A bez pochyby je to jedna z tých najpestrejších organizácií, čo sa týka rôznych politických systémov, politi- stupňa politického a ekonomického vývoja medzi členskými štátmi sú Brunei, Darussalam, ehm, Kambodža, Laos, Malajzia, Janmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. Takže to, táto téma e, výmena názorov počas dnešného dňa e, bude zameraná pre všetkým na regionálny rozmer e, ľudských práv a takisto aj na špecifické prípady a národné situácie jednotlivých krajín. Kolegovia si spomenú, že minulý rok tento podvýbor sa stretol aj takisto so zástupcami výboru DROA a medzivládnej organizácie ASEAN, teda ktorá má svoj vlastný oficiálny orgán, medzivládnu komisiu pre ľudské práva a ICHR Takže cieľom je podporovať eh, demokraciu a ľudské právo v všetkých členských štátoch ASEANu. Okrem toho, eh, táto, tento orgán pre ľudské práva nie je oficiálnym orgánom ASEANu, ale to nezávislý orgán a to je naozaj veľmi dôležité pripomenúť tento rozmer. Táto inštitúcia bola vytvorená a rozvíjaná eh, parlamentnými členmi parlamentného zhromaždenia. Jej unikácia je unikátna pre zabránenie diskriminácie, pre obhajobu e, politických práv a podpory ľudských práv a demokracie v regióne. To sú tie hlavné poslania e, tejto organizácie. medzi zakladajúcimi členmi e, sú najprogresívnejší poslanci v tomto regióne, majú známu trajektóriu alebo už známu históriu boja za ľudské práva. Vo vašich zložkách je dokumentácia, sú tam mm, životopisy jednotlivých členov tohoto výboru a ja by som teraz rada predstavila tých, ktorí s nami sú. Pán Charles Santiago z Malajzie je predseda tohoto Zruženia, je to člen opozičnej koalície, opozičného parlamentného, parlamentnej skupiny vo svojej krajine a pracoval v neziskových organizáciách. Pani Mu Sočua z Kambodže je podpredsednička APHR je členka Um, opozičnej skupiny eh, Kambočská národná strana záchrany. Je to strana Sam Reinciho, ktorý dostal, ktorého sme prijali vo našom výbore minulý jún a je to predchádzajúca ministerka eh, pre záležitosti žien. Pán Kasit Pironia Hajska Thajska je diplomat a niekdajší minister zahraničných vecí z obdobia 2008 až 2011. Bol členom eh, Demokratickej strany Thajska, momentálne je členom Národného reformného zhromaždenia a pani Mercy Berens z Indonézie, ktorá je členkou um, za, um, snemovne reprezentantov a zastupuje stranu PDIP. Je to takisto jedno z zakladajúcich členiek uh, tejto neziskovej organizácie, uh, ktorá je zameraná na záležitosti a podporu a otázky žien v tejto krajine. Bez ďalšieho váhania dala by som teraz slovo um, vám, poprosil aby som vás, aby ste rešpektovali čas, e, keďže to čas sme stratili aj mojim neskorým príchodom, to samozrejme sa za to ospravedlňujem. Pán Charles Santiago, máte 10 minút na svoje vystúpenie. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení členovia podvýboru pre ľudské právia, e, moji kolegovia e, z APHR, členovia ASEANu, členovia diplomatického zboru. E, Prinašam pozdravy, želania mieru a prosperity pre vás a váš parlamentný výbor a Európsku úniu. Dovolte mi poďakovať pani predsedničke za predstavenie, rovnako aj podvýboru DROA, za to, že máme možnosť e, osloviť toto zhromaždenie a zároveň sa vyjadriť špecificky k otázke e, ľudských práv a, a demokracie v juhovýchodnej Ázii. Ako viete, máme 10 členských krajín, máme veľmi bohaté skúsenosti pri um, zvládaní integrácie v našej časti sveta a dnes má ASEAN celý rad obchodných dohôd, ktoré sú zamerané na ehm, vývoj a e, podporu obchodovania na globálnom trhu. Vážená pani predsednička, zamerám sa na tri takéto témy. Moji kolegovia sa zamerajú na ďalšie tieto témy. V prvom rade by som sa rád zameral na obchodné dohody a ich dopad na ľudské práva teda ľudské práva a obchodné dohody. Po druhé by som rád sa venoval cezhraničným témam v rámci krajín. A po tretie by som rád hovoril o Um, veľmocenských uh, pomeroch v našom regióne a ich dopade na demokraciu a právny štát. Dovolte mi začať tým, že sa pozrieme na obchodné dohody, ktoré aktuálne podpisujeme. Momentálne Európska únia um, komunikuje s členskými štátmi ASEANu a podpísali bilaterálne uh, obchodné dohody uh, medzi Európskou úniou a krajinami ako je Singapur, Thajsko, um, Malajzia, Filipíny, Indonézia a ďalšie. Kedy si to bol blok a blok, čiže Európska únia a celý ASEAN, ale to skolabovalo. Teraz momentálne e, Európska únia príjma inú trajektóriu, bilaterálny prístup v rámci e, e, komunikovania medzi Európskou úniou a ASEANom. kým podporujeme obchod, a obchod je veľmi dôležité, a obchod samozrejme treba podporovať, tak ten typ obchodu, ktorý podporujeme, musí zároveň rešpektovať ľudské práva a demokracie a zároveň musí zastupovať záujmy väčšiny obyvateľov regiónu. Téma, e, ktorá je veľmi dôležitá, je napríklad otázka duševného vlastníctva. Prečo to je dôležité? E, Transpacifická obchodná dohoda, ktorá zahrňa 12 krajín, ale tým veľkým hráčom sú Spojené štáty americké, tak tá v podstate predniesla naozaj veľmi ambiciózne obchodné dohody medzi 12 krajinami a má zhruba 30 kapitol, táto dohoda obsahuje a niektoré dohody sú mimoriadne vysoko kontroverzné a majú veľmi veľký dopad na živobytie ľudí, na zdravie ľudí, na prácu, na spôsob, ako organizujeme svoj život ako občianská spoločnosť a ako hospodárska komunita. Dovolil by som si uvieť jeden príklad v oblasti duševného vlastníctva, keď hovoríme o liečivách a o patentovej ochrane liečiv. Väčšina našich krajín sa zhodla na, alebo podporuje dohodu TRIPS. A síce, že teda máme 20-ročnú ochranu ktorá je vlastne poskytnutá po vývoji e, medicínskeho liečiva. Ale TPP dohoda umožňuje rozšírenie tejto e, následnej ochrane, ochrany z 20 rokov na vlastne neobmedzený počet rokov. To v podstate znamená, že ľudia, ktorí sú chorí, ľudia, ktorí potrebujú akútnu pomoc, nebudú môcť získať prístup e, k patentovo chráneným liečivám, ktoré sú veľmi dôležité pre ich život. Mojím argumentom je, že duševné vlastníctva takýmto spôsobom vytvárajú monopol pre jednotlivé firmy. Um, oni sú vlastne takými rentiermi a štúdie ukazujú, že uh, firmy dokážu vlastne opätovne e, získať pôvodné investície, ktoré vrazili do vývoja za prvé 3-4 roky. Všetko ostatné, tie ďalšie roky už sú super e, zisky pre tieto firmy. Máme informácie, ktoré jednoznačne naznačujú to, že duševné vlastníctvo je využívané s cieľom zabezpečiť si obrovské zisky, namiesto toho, aby sme poskytli podporu ľuďom, najmä tým, ktorí sú chorí. My vy, vy, vy, vy, vyvíjame lieky, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sú chorí, aby sa dokázali uzdraviť, vyliečiť, ale dnes sa liečiva stavajú tak drahými, že ľudia všade vo svete už nedokážu získať prístup k dostupnej e, k dostupným liečivám. Liečivo, alebo teda zdravotná starostlivosť je základné ľudské právo. V Malajzii máme e, jednu zo štyroch, každý štvrtý človek bude mať rakovinu, e, jedna zo 60 žien bude mať rakovinu prsníkov akým spôsobom sa tieto osoby majú o seba postarať pri súčasnom režime ochrany duševného vlastníctva, ktorý v podstate rozširuje ochranu duševného vlastníctva nad hranicu 20 rokov. Preto, pani predsednička, je naozaj dôležité, aby sme sa pozreli na ľudské práva aj z pohľadu obchodu, najmä ohľadom prístupnosti liečiv. To je veľmi dôležité. Druhá téma, ktorú by som chcel otvoriť, je cezhraničná otázka, ktorá zahrňa utečencov, migráciu a obchod s ľuďmi. A samozrejme aj náboženský extrémizmus v našom regióne v našej časti sveta sú len dve krajiny, ktoré, sa podpísali, e, ktoré podpísali dohovor o utečencoch, to, to je Kambodža a Filipíny. Myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité, aby e, sme umožnili akúsi formu e, komunikácie, aby sa aj ostatné krajiny postupne pridali k tomuto dohovoru. Dôvod je ten, že dnes sa stávame svetom, kam prichádza, tá časťou sveta, kam prichádza naozaj veľmi veľa utečencov. Prichádza k nám veľa utečencov, ale nemajú absolútne žiadnu ochranu, ktorá by im bola poskytnutá. Vzhľadom okolností, keď idú do nemocnice, musia zaplatiť veľmi vysoké poplatky. Ich poplatky sú e, zhruba na úrovni e, poplatkov za prvotrednú starostlivosť, ktorú zaplatí e, priemerný Malajžan. Takže oni nemajú žiadne zdravotné poistenie a musia sa sami o seba postarať, musia si vlastne sami zabezpečiť svoje živobytie. Takže naozaj je tu akútna téma venovať sa tejto téme. Druhá téma je otázka migrácie. Juhovýchodná Ázia je e, obrovským e, teritoriom migrácie. 4 milióny migru, e, teda cezhraničných pracovníkov. Singapur má 2 milióny cezhraničných pracovníkov a sú tu iné časti regiónu, kde e, vlastne sú krajiny, ktoré sú tak e, vlastne vysielateľmi, ako aj príjimateľmi e, migrujúcich pracovníkov. Ale 10-15 rokov nedokážeme vytvoriť deklaráciu ASEANu ohľadom ochrany práv pracujúcich v našom regióne. Zlyhali sme v tomto smere a to je naozaj zásadná téma, ktorej sa môžeme venovať v rámci možno ďalšej diskusie. Obchod s ľuďmi ASEAN prišiel s deklaráciou o obchode s ľuďmi, ale podľa môjho názoru e, toto je len e, samé deklarácie a žiadne konkrétne kroky. To je také trochu typické pre ASEAN, že vlastne len deklarujeme a nič nerobíme. V našej časti sveta máme pomerne veľký e, problém a síce je to, sú to Rohingovia z Mianmarska. Myslím, že viete, je tam nedávna informácia, že bolo tam 12 úmrtí, zahrňalo to aj Rohingov, aj policiu a vidíme, že násilie voči Rohingom opätovne začalo eskalovať a a to je moment, ktorý vlastne potom vedie k obchodu s ľuďmi. Tí ľudia sú bez štátnej príslušnosti vo svojej vlastnej krajine a preto sú nútení opustiť Mianmarsko a hľadajú e, bezpečnejšie krajiny. Thajsko, Malajziu a e, do istej miery aj Indonéziu. Takže začína tým vlastne ďalší cyklus tokov, pohybov, ktoré vychádzajú z Mianmarska, z, zo štátu Rakhine do iných e, ostatných štátov. A to je e, vlastne výborné živobytie pre obchodníkov, pre pašerákov s ľuďmi. Tí samozrejme nepracujú e, sami pre seba oni spolupracujú vlastne s vládnymi agentúrami, s, so silovými zložkami, ktoré majú chrániť občanov. Ale vidíme, že tu je spolupráca medzi e, silovými zložkami a medzi e, prevádzačmi. To je niečo, to nie je nič nové. Všetci o tom veľmi dobre e, viete, je to, nie je to nič zásadné, ale vidíme, že vlastne orgány činné v trestnom konaní spolupracujú s prevádzačmi. 80 policajných dôstojníkov z, z Mianmarska bolo zapojených do ehm, prevádzania mužov, žien, ľudí e, z Malajzie do Malajzie. Nedávno som stretol 23-ročnú mladú ženu, ktorá prežila Boko Haram. Prežila Boko Haram, skončila v Malajzii a dnes sa stala e, sexuálnou otrokyňou ako súčasť sexuálneho priemyslu v Malajzii. A to je naozaj niečo, čomu sa musíme venovať, keďže obchod s ľuďmi je miliardový priemysel, miliardové odvetvie a je tu mnoho rôznych dohovorov a dohôd, ktoré naše e, štáty krajiny radi podpísajú, ale čo sa týka vynutiteľnosti, takmer nulová. A posledná téma, ktorej sa chcem venovať, je náboženský extrémizmus. A rád by som iba počiarkol, že je tu naozaj mnoho rôznych typov náboženského extrémizmu, ale my vždy hovoríme e, o, e, o islamskom fundamentalizme. V juhovýchodnej Ázii máme aj buddhistov, fundamentalistov, ktorých aktivity sú veľmi násilné v Mianmarsku a je to najmä spôsob, ako oni sa správajú voči Rohingom eh, v Mianmarsku. Skupina Mabata, ktorá je taká reakčná buddhistická skupina, tak tá pracuje s ďalšími konzervatívnymi prvkami v Thajsku a jedna v Sri Lanke, aby začali vysielať nenávisnom rádiu, ktoré nie je dobré ani pre región a nie je to dobré ani pre eh, náboženskú solidaritu v regióne eh, ako takom. Na druhej strane to máme náboženský e, islamský fundamentalizmus, ale e, vidíme, že naše vlády využívajú túto príležitosť, využívajú koncept extrémizmu na to, aby kriminalizovali e, legitimný odboj. Využívajú túto príležitosť, aby delegitimizovali v podstate legálny, legálne formy odporu. A, pani predsednička, moja posledná téma sa týka e, súboja veľmocí v našom regióne. Máme tu tri také e, veľké veľmoci. Máme tu Spojené štáty na jednej strane, máme tu e, Čínu na druhej strane a máme tu Európsku úniu. A môj záver je ten, že veci sa vyvíjajú istým spôsobom počas posledných dvoch rokov a vyvinuli sa takým spôsobom, že tieto veľmoci si dokážu v podstate kúpiť demokraciu a ľudské práva a to v záujme e, svojej vlastnej zahraničnej politike, svojich vlastných e, geopolitických záujmov. Máme tu veľmoci, ktoré v podstate financujú, doslova financujú vlády prostredníctvom hospodárskej pomoci, e, rozvojovej pomoci, rozvojovej infraštruktúry a takýmto spôsobom vlastne si kupujú aj demokraciu a ľudské práva, respektíve vidíme vlády, ktoré sú až tak kreatívne, že poskytujú vlastne priamo moc individuálnym politikom v regióne a takým spôsobom eh, si presadzujú svoje záujmy v východnej Ázii. Dostali sme sa do momentu v ASEANe, kde vlády ASEANu ani nemôžu hovoriť, už nemôžeme hovoriť o neutralite. ASEAN mala byť zóna eh, mieru a neutrality, ale bohužiaľ dnes eh, sa neutralita stala veľmi zvláštnym komponentom, ktorý chýba v diplomácii ASEANu. Takže rád by som na záver povedal to, že je podľa mňa správne povedať, že budúcnosť demokracie v juhovýchodnej Ázii je ohrozená. Um, dostali sme sa do momentu, alebo dostali sa do momentu, ktorý už uh, neumožňuje návrat. Otázka ľudských práv e, je téma, ktorú treba zdôrazňovať v Európskom parlamente a iných európskych inštitúciách, a to nielen pre ASEAN, ale aj pre Európu ako takú. A tým vám chcem poďakovať za pozornosť. Ďakujem pekne. Santiago, Ďakujem veľmi pekne, pán Santiago. Um, poskytli ste nám naozaj veľmi vyčerpávajúci prehľad a pomerne popisný prehľad situácie, ktorá, ktorá vo vašom regióne. Takýmto spôsobom to vieme konkrétnejšie pochopiť a predstaviť si, najmä e, v tom, ako ste veľmi expresívne vyjadrili tieto veci. Rada by som teraz dala slovo kolegom, poslancom, ktorí sú tu v sále, máme málo času a ak chcete sa vyjadriť, tak potom neskôr eh, budú potom eh, samozrejme ostatní poslanci, ktorí sú tu pri stole, budú môcť vystúpiť. Zatiaľ tu máme pani Lohbiller, ktorá sa hlasne sa páči. Thank you, Chair. Chair, I'm not... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie som si celkom istá, či aj ostatných budeme počuť. Budeme počuť aj ostatných panelistov. Sú to iba otázky pre prvého rečníka. Môžete sa spýtať otázky pre všetkých. Budú aj ostatní mať príhovor, hoci nebudú mať možnosť predtým vyjadriť sa. Takže pán Santiago, teraz uviedol tú situáciu a vy sa môžete spýtať otázky a môžete sa opýtať ktoréhokoľvek z panelistov. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyhlásenie, ďakujem pekne za vytvorenie nezávislého, nezávislej parlamentnej organizácie, to je veľmi dobrý náprotivok pre nás. Takisto som si všimla, že ste žiadali poslancov v Európskom parlamente, aby spolu podpísali list, ktorý ste pripravili ohľadne prepustenia E, väzňov svedomia vo viacerých azijských krajinách. To je takisto niečo, čo sme veľmi uvítali. Tieto iniciatívy, iniciatíva tu je a poslanci, ktorí to nepodpísali, môžu ešte podpísať. Pán Santiago, takisto ste uviedli, že sa vám nepodarilo zriadiť deklaráciu pre migráciu, pokiaľ ide o ochranu migrantov a ich rodín v rámci ASEANu. Možno by ste mohli povedať niečo viac k tejto téme my, členovia Európskej únie, sme nepodpísali e, túto rezolúciu OSN, pokiaľ ide o migrantov. Stále je tu, ešte stále toto zdráhanie už 50 rokov, takže mňa by zaujímalo, že ako máte vy skúsenosť. A pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi, Európska únia momentálne v tomto roku reviduje svoju politiku proti obchodovaniu s ľuďmi tak internú, ako aj externú. Ak máte záujem, tak pred letnou prestávkou sme tu mali správu ohľadne toho, čo by Európska únia intenzívnejšie alebo inak mohla urobiť v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pokiaľ ide o externé vzťahy. A tu takisto na, bola nadložená otázka peňazí, financií. Častokrát to skončí v európskych bankách a ako s tým môžeme naložiť. A takisto v rámci iného uznesenia alebo uznesení zvonka sa dá povedať, že vlastne celý región má problém, pokiaľ ide o navýšený počet prípadov trestu smrti. Stále sa to objavuje. Nedávno sme prijali uznesenie ohľadne prípadu vo Filipínach, takže bolo by zaujímavé, ako sme sa mohli dozvedieť, ako vaša sieť nakladá s touto otázkou trestu smrti a navýšenia počtu. A čo robíte v zmysle odbúrania alebo zrušenia trestu smrti? Potom sú takisto otázka práva na pôdu. To je takisto komplikovaná otázka, pokiaľ je o kradnutie pôdy. Pozerám sa teraz na ka- predstaviteľku Kambodže, kde takisto máme uznesenie k tejto téme. Ja si myslím, že sme počuli z strany mimovládnej organizácie, že od roku 2003 až 4 tisíc vidiečanov bolo vlastne postihnutých takýmto kradnutím pôdy. Takže možno by ste nám mohli takisto povedať niečo, pokiaľ ide o túto problematiku a nedostatok vymožiteľnosti práva v niektorých z týchto krajinách. A pred dvomi týždňami, pokiaľ ide o zmenšujúci sa priestor pre občanskú spoločnosť a aktivity v oblasti ľudských práv, organizácia Protection ukázala výstavu v parlamente o zabitom aktivistovi z oblasti ľudských práv v Thajsku. Išlo to práve o problematiku práva na pôdu a takisto sa hovorilo o praktikách veľkých firiem. Ako teda vnímate vy tento zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť? Možno, že táto otázka takisto môže byť zodpovedaná zo strany predstaviteľa Indonézie a Thajska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Logbler. Teraz dám slovo pani Betiny tiež. Máte možnosť stručne vystúpiť? Sí, eh, grazie innanzitutto. Ďakujem veľmi pekne. Eh, predovšetkým chcem poďakovať poslancom, ktorí tu sú eh, na návšteve a samozrejme chcem poďakovať za ich disponibilitu. Ehm, na začiatku sme počuli o kvalite demokracie, o kvalite E, stavu demokracie v juhových azijských krajinách, ktorá e, samozrejme je ohrozovaná a hrozí moment, bez ktorého už nebude, alebo vývoj do momentu, z ktorého už nebude možný ďalší návrat. Chcem poďakovať e, tomu, že tieto krajiny, ktoré sú zastúpené, sú tu napríklad, akým spôsobom bolo možné vlastne pozorovať vývoj, ktorý nastal v Mianmarsku, ale zároveň došlo k takému nežálnemu vývoju, voči, e, ktorý sme zaznamenali voči e, Rohingom. Takisto Thajsko, tam vidíme, že dochádza veľmi zložité alebo veľmi komplexnej politickej situácii, ktorá e, tiež začína ohrozovať stabilitu alebo vlastne to už to narušilo nejaký pokoj alebo nejaké pokojné nažívanie v tomto regióne. No a v konečnom dôsledku chcem sa spýtať, aký je váš názor na prezidenta Filipín, pretože máme tu rôzne svedectvá, ktoré prichádzajú sem do Európy a sú veľmi znepokojujúce. Takže chcem sa spýtať, či by ste nám možno mohli detaľnejšie vysvetliť um, tieto veci, ktoré by možno mohli byť um, pre nás významné, aby sme vedeli, uh, čo konkrétne nahodáva demokraciu v jednotlivých týchto krajinách. No Dobre, keďže už nikto sa nehlási o slovo spomedzi kolegov, aj ja si dovolím eh, položiť dve krátke otázky poslancom, ktorí sú s nami. Rád by, rád by som sa spýtal pána eh, Pironia eh, s využitím toho, že je z Tajska. Aký je jeho pohľad a aké výsledky alebo aké konkrétne prospechy myslíte, že môžeme očakávať od vzťahu plánovania a zlepšovania vzťahov s EÚ z schôze e, ministrov zahraničných vecí, ktorá bude e, tento týždeň, kde bude pani Mogherini a pani Oča Berenc, by som sa e, rada spýtala vzhľadom na vaše skúsenosti z minulosti aj prítomnosti vo veci práv a rovnosti žien a tiež k tomu, čo povedal pán Santiago o tom, aký význam majú práva duševného vlastníctva e, pri e, prístupe k e, liečivám a k tomu silnému monopolu, ktorý tu hm, vládne v tomto modeli, takže ako si myslíte, že môžeme rozvinúť spoločné kroky a hnutie, aby sme zaručili rovnosť medzi mužmi a ženami, pretože vieme, že to neexistuje ani eh, pri klinických skúškach, eh, aby bolo ehm, primerané zastúpenie eh, rodov pri skúšaní tých liekov. A čo si myslíte, že treba urobiť, aby sme zlepšili tento model, aby sme zvýšili nielen transparentnosť, ale aj primeraný návrat investícií a, ehm, a nákladov na výskum, ktoré my vlády vynakladáme. A dávam slovo na dve minúty každému. A ľutujem e, tú stručnosť, no máme veľmi málo času, takže ak súhlasíte, začneme od pána Santiago alebo od vás. Pán Sokova, máte dve minúty. <laughs> Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže budem sa venovať problematike kradnutia pôdy čo je taká dominantná otázka v Kambodži a nie len tu v Kambodži, ale v celom regióne krajín ASEANu, kradnutie pôdy v kontexte rozvoja a v kontexte toho, ako, sa to, ako to prebieha. V Kambodži. samotné sa to robí prostredstvom politiky nejakých koncesí, to znamená, berie sa tu pôda malým farmárom a dáva sa to legálnym spôsobom veľkým firmám, a mm, sultáne musím povedať, že niektoré z týchto firiem produkujú výrobky ako napríklad cukor, ktorý sa predáva potom v Európskej únii. My spolupracujeme veľmi úzko s Európskou komisiou a, a snažíme sa pomôcť týmto farmárom, ktorí boli obeťou takýchto, takéhoto zaberania pôdy. To má veľký dopad aj na každodenné aktivity tisícok, miliónov našich farmárov. Ide tu o porušovanie základných ľudských práv. Musí sa to riešiť v kontexte obchodu a obchodných dohod. A takisto by som sa chcela vyjadriť k otázke Birmy, ako vlastne táto krajina sa dostala do tej situácie, kde vyhrali demokratické sily NLD, pani Aung San Suu Kyi. V tejto krajine, rovnako ako v Kambodži a v iných častiach krajín ASEANu, ľudia chcú, aby bola spravodlivosť, aby boli ľudské práva, aby bola demokracia. Takže čo musíme urobiť a na čo sme vlastne tu a čo musíme požiadať od Európskej únie je, aby ste nás podporili, aby ste podporovali demokratické síly v mene nás, kambočského parlamentu, by som sa chcela poďakovať Európskemu parlamentu za veľmi silné uznesenie, ktoré ste prijali a ktoré sa týkalo Kambodže a treba urobiť ďalšie kroky. Žiadame, aby tu boli cieľené sankcie proti napríklad po forme vízových sankcií, aby sa takýmto spôsobom vyslal jasný signál predsedovi vlády v Kambodži a diktátorom, že, tajsk, že jednoducho nemajú voľný prístup do Európskej únie a toto musia vydať všetky členské štáty Európskej únie, musia hovoriť jedným hlasom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo pánovi Pyramio. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hlasoval proti ústave a tie extra otázky v referende ohľadne špeciálneho senátu, orgánu senátu a povedal som to verejne aj tlači, aj v rámci nášho riadiaceho zhromaždenia. Je to tam zaznamenané, ale predsa len napriek tomu som není odradený, pokiaľ ide o tú súčasnú situáciu, aj keď máme prítomnosť vlastne armády vo hornej komore, a sú tu strategický program 20-ročný, ktorý bol vlastne pripravený zo strany armádnej vlády. Ja si myslím, že ľudia v Thajsku v všeobecnosti majú ambície žiť v demokratickom zriadení a musíme pokračovať ďalej v našom boji. V rámci nášho boja možno sa nám to nepodarí zvládnuť samým. Nie, že by teraz Európska únia tam poslala bojovú loď, aby si zmenili naše vlády smerovanie, ale treba posilniť inštitúcie, treba pomôcť takisto aj v oblasti občanského vzdelávania, treba poukázať na úspešný príbeh demokratizácie východného Nemecka, a nových členských krajín do Európskej únie spred 15-20 rokov, keď vlastne vzýšli z bývalého Sovietského zväzu a stali sa plnodemokratickým krajinami. Pokúsme sa deliť overené postupy a skúsenosti na to, aby sme mohli spoločne posilniť tie tkanieva demokracie vo všetkých z azijských krajín, či už je Laos alebo Vietnam, aj tam treba urobiť niečo v ich prospech, aby nastala zmena. To je prvá vec. Druhá vec, pani predsednička, aký by bol teda charakter budúcich vzťahov medzi Thajskou a Európskou úniou? No, urobil by som rozdiel medzi tou vojenskou vládou a, a vzťahom s ľuďmi vo všeobecnosti v tejto krajine. A chcel by som uviesť príklad, že tie rokovania ohľadne FTA boli zastavené, pretože tu bol vojenský púč, ale to, čo sme my naznačovali, Eh, a vašim veľvyslancom Bankovu. Zaslali sme takisto aj list obchodnému komisárovi. Technické rokovania na oficiálnej úrovni môžu prebiehať aj ďalej, ale podpis dohody o voľnom obchode, keď to bude završené, by malo byť eh, urobené s nie súčasnou vojenskou vládou, ale so zvolenou vládou. Aj keď bude to trvať tento proces 5 až 3-5 rokov, treba to podpísať, až budeme mať demokratickú vládu. Prepáčte, pán Pieremia, pretože už máme iba dve body, pani predsednička. Prepáčte, že máme iba dve minúty. Je to v poriadku, dobre, ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, to som povedala po indonésky. Ja mám dve otázky, ktoré boli na mňa adresované. Pani Lochbiller sa spýtala niečo, pokiaľ ide o zaberanie pôdy v indonéskej situácii a v nedávnej dobe vychádzajú z medzinárodných investičných dohôd Indonézia a jej vláda v súčasnosti ukončila 80 80 eh, zmluv je tu viacero dôvodov, ktoré viedli k takémuto zrušeniu týchto obchodných zmluv. Tá revízia vlastne urobi, bola pod, urobená preto, aby sa posilnila posilnil vzťah medzi národnou suverenitou a ochranou investorov a takisto väčšina tých ustanovení, ktoré tu máme v rámci dohôd, boli aktualizované, pretože tu išlo o pôvodne o nadmernú ochranu investorov a Málo sa vedelo o politikách, pokiaľ ide implementáciu vlastných cieľov. A po tretie, jedna z tých dohôd, jeden z tých bodov v tých dohodách je vlastne uh, ustanovenie, ktoré sa týka vyriešenia problémov, pokiaľ ide o, o, pokiaľ ide o pôdu. A to samozrejme súvisia s legislatívou týkajúcou sa danej krajiny. Takže my kladieme veľký dôraz na to, aby tieto dohody všetky boli robené na základe pravidel, pretože to má konkrétny dopad, pokiaľ ide napríklad o kultúrne práva, pokiaľ ide o právo na pôdu. A teraz máme nový program, ktorý súvisí s reformou pôdy a redistribúciou pre farmárov a pre pôvodných obyvateľov, všetkým v kontexte potravinovej bezpečnosti a myslíme si, že to je veľmi dobrý program pre nás, pretože viaceré z tých pozemkov v Indonézii v súčasnosti, my to nazývame Máme tu veľkých investorov, ktorí vlastne berú tú pôdu vo viacerých provinciách v Indonézii. A my si myslíme, a druhá vec to súvisí s e, rodovou rovnosťou. V súčasnosti v našom parlamente máme viaceré procesy legislatívne, ktoré neskôr navýšia dodatočnú kontrolu, pokiaľ ide o participáciu žien v oblasti politiky, hospodárstva, kultúrnych práv a tak ďalej a tak ďalej. A máme tu jasné, silné zákony ohľadne práv žien, napríklad pokiaľ ide o e, boj proti do, násiliu domácemu, takisto bojujeme teraz aj návrhom zákona proti sexuálnemu násiliu na ženách. Ďakujem pekne. Prepačte, že vás takto náhlim, ale ja som si istá, že všetky tie informácie, ktoré ste poskytli, boli veľmi dobre zaznačené zo strany poslancov, tak teraz zostane na záver pán Santiago. Máte posledné dve poznámky, nech sa páči. Ja sa vyjadrím k tým eh, veciam, ktoré ste otvorili a mm, preberiem ešte dve ďalšie veci. V tých dvoch minútach eh, otázka prístupu k liečivám, ktoré ste spomínali. Myslím si, že eh, teraz v akademickom svete sú vedomosti ako aj medzi pacientami podľa e, tohto presvedčenia by zdravie nemalo byť súčasťou obchodnej dohody. E, to e, hovorím preto, že keď sa pozrieme na Johnson Johnson, ich výdavky na výskum a vývoj je 8,2 miliardy v roku 2014, ale ich odbyt je 17,5 miliardy Takže e, vidíme e, ten rozdiel tak, že peniaze, čo čerpajú na výskum, je len 8,5, ale dvakrát toľko čerpajú výdavkov na odbyt marketing a zisk je 13 miliard za rok. A to je príliš oni zarábajú peniaze na chorobách ľudí, na umrtiach ľudí. A v prípade Pfizeru e, oni zarobili 22 miliard predajom liekov liek e, ľuďom, ktorí sú chorí. Ja myslím, že obchodná dohoda by to nemala podporovať. Áno, potrebujú získať späť e, investície, ale nemôžu to robiť pri takýchto ziskoch. A potom e, otázka, ktorú kolegyňa povedala o tom zmenšujúcom sa priestore, to je v poriadku. Máme teraz region, čo je veľmi zastrašujúce a teraz v tom regióne je bežný strach a máme zákony, ktoré sa zavazujú skoro vo všetkých štátoch regiónu, ktoré v skutočnosti kriminalizujú opravnený odboj a e, napríklad v Malézii jedna tretina v opozície v Malézii e, bude e, vo väzení, keď vláda ich naďalej bude stíhať prostredníctvom zákona, ktorý prijali, hovoríme o slobode e, v voľbách e, a demokratických zákonoch, ale e, zneužíva sa násilie, aby sa to potlačilo a tiež sa korumpuje spoločnosť. Ako povedala poslankyňa Bilar, vy ste povedali veľa otázok, ale dovolte mi vyjadriť sa k tej otázke o deklarácii o migrantoch a ich rodinách. Prečo je to tak? V prípade Malajzie ja poznám otázku migrácii Počet úmrtí v záchytných táboroch migračných pracovníkov je taký vysoký, že je to skoro už hriechom a nemôže to byť prijaté a preto ľudia sa čudujú, prečo nie o tom vyhlásenie. A z časti preto, že to zahrňa nezdokumentovaných migračných pracovníkov, ktorí sú v obrovských počtoch v našich štátoch a v prípade Malézie to je 2-4 miliónov migrantov, pracovníkov, ktorí sú nezdokumentovaní. Takže keby Malézia podpísala e, túto dohodu, tak by sme boli zodpovední za tých nezdokumentovaných migračných pracovníkov. Ale otázka je, že aké možno, že nezdokumentovaní migrační pracovníci stále môžu ostať v Malézii e, a to kvôli korupcii. A tá korupcia siaha až na vrchol vlády preto máme demokraticky napäté prostredie a potrebujeme spolupracovať, aby sme mm, zabezpečili lepší ASEAN pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom za týmto predsedníctvom. Bolo to e, veľmi počné, ale bol to aj potešenie e, získať vaše skúsenosti aj usmernenie, ktoré ste nám dali. Myslím, že máme spoločnú cestu, na ktorou sa môžeme ubrať e, a ľutujem, že sa tak ponáhľame, no my sme e, zvyknutí na takéto tempo a my sme si vychutnali každú jednu sekundu z vašeho vystúpenia. Para la siguiente sesión. Nasledujú eh, C blok bude za zatvorenými dverami. Chcem poprosiť tých, ktorí sa nezúčastníte, chcem vás poprosiť, aby ste čo najskôr opustili sálu, aby sme mohli začať s tým nasledujúcim bodom.